Dobre. Príslušné polské orgány mi uh, dali eh, pokyn na zrušenie imunity pána Zbigneva Jobra. V zísle článku 6 odseku 2 rokovacieho poriadku bolo toto postupené právnemu výboru. Pani Lara Komi mi dala žiadosť na ochranu jej parlamentnej imunity, ako aj pán